Vamen, kolegovia, týmto uzatvárame rozpravu. Ďalší bod na programe dnes popoludní je e, vyhlásenie podpredsedničky Komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Ginej Bissau. A zastupuje ju ako a, teda ako aj predtým, e, pán Vamen. Pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu, som veľmi rád, že mám príležitosť hovoriť dnes a diskutovať v mene e, podpredsedničky komisie e, pani Eštonovej o situácii v Ginej Bissau. Som rád, že tomu Európsky parlament prikrala pozornosť. Súčasná kríza v Ginej Bissau opäť raz ukazuje, že keď sa armáda zamieša do civilných záležitostí, ako to dopadne v osude krajiny. Táto krajina ostáva jednou z najchudobnejších na svete, oslabená pašovaním drog, drogovým obchodom. Cesta k riešeniu je presvedčiť armádu, aby e, ustúpila, aby sa zreformovala, až potom je možné krajinu riadiť civilistami na základe legitímnych volieb. EÚ odsudzuje vojenský púť k Inej sa 12. apríla 2012. E, žiadame opak, okamžité obnovenie legitímnej vlády a dokončenie prezidentských volieb v súlade so zákonom. Vítame prijatie rezolúcie 2048 Bezpečnostnej rady OSM 18. mája, čím sa vyzýva k okamžitému obnoveniu ústavného poriadku, vrátane demokratického volebného procesu, návratu armády do kasárny a stiahnutie sa z, vojenského, e, z politického života. Bezpečnostná rada OSN tiež zdôraznila, že tí, ktorí sú zodpovední za porušovanie ľudských práv, musia brať, byť bráni na zodpovednosť. Akékoľvek trvalé riešenie musí zabezpečiť, aby tí, ktorí sú zodpovední za politicky motivované zabitia a ďalšie vážne trestné činy, porušenia ústavného poriadku, aby títo boli postavení pred spravodlivosť. Opakujeme naše odsudenie vojenského puču a vítame roz, e, rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 2048, vrátane cestovnej mapy, kde sú e, milníky k návratu k ústavnému poriadku. E, je tam boj proti bezstresnosti, boj proti pašovaniu drog a odstranie akého armádneho, akéhokoľvek armádneho vplyvu na vládnutie v štáte. Treba identifikovať nejaké inkluzívne prechodné usporiadanie. Opäť voláme po okamžitom prepustení všetkých nelegálne zadržiavaných osôb a um, okamžitom upustení od vojenského velenia. A e, EÚ už prijala sankcie proti šiestim členom e, vojenského velenia a je ochotná rozšíriť to aj na ďalšie osoby vojenské a politické, ktoré môžu byť zodpovedné za porušenie ľudských práv a ich e, zneužívanie. Násilné potláčanie mierových demonstrácií, e, zneužívanie verejných fondov, to všetko sú odsedenia hodné veci primárnou podmienkou obnovenia, eh, respektíve zrušenia sankcií, je práve nastolenie bezpečnostnej situácie. Máme obavu z takého usporiadania, eh, v ktorom by vojenský, vojenské velenie stále obmedzovalo eh, civilnú, civilné vládnutie, je potrebné teda e, reformovať bezpečnostný sektor a to veľmi naliehavo. Tí, ktorí sú zodpovední za protiústavné konanie alebo trestné činy, musia byť vraní na zodpovednosť. Akákoľvek dohoda musí byť inkluzívna, demokratická. Armáda nesmie v žiadnom prípade diktovať alebo diktovať, kto sa môže e, podielať na politike alebo nie. Monitorujeme to z tohto pohľadu celý vývoj medzinárodné spoločenstvo musí byť jednotné. V tejto súvislosti vysoký predstaviteľ eh, vyzval ECOWAS a EÚ, aby zvolili partnerov medzinárodného spoločenstva, aby sa mobilizovala koherentná politická finančná podpora a pre túto cestovnú mapu, aby sa navrátil ústavný poriadok. A za týmto účelom by mohla fungovať kontaktná skupina. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Vamen. Máme tu rečníkov za politické skupiny a začneme mene Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov pán Rážel. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister, pán Vamen. Prvá vec, ktorú som chcel povedať, je, že je veľmi smutné, že v rozprave o tejto dôležitej veci tu baronka Eštonova nie je sama. A musíme sa teda uspokojiť s zástupcom. Na úvod chce vyjadriť svoju solidaritu a podporu ľuďom Ginei Bissau, ľuďom, ktorí systematicky boli mučení, kde nie je skutočná demokracia, kde je politická nestabilita, obrovská neistota. Ak chudoba neposta- nie je dostatoč, ako keby chudoba ešte nebola dosť zlá, sú to aj mnohé ďalšie pliagy. EPP od začiatku monitoruje túto situáciu, je veľmi smutné, že a iba po mesiaci sa podarilo v Európskom parlamente zorganizovať k tomu rozpravu. A to preto, že zdá sa, že nikomu nezáleží na tom, v akej situácii sú ľudia v Ginej Bissau. Ale e, asi je to preto, že tam nie je žiadny ekonomický záujem, ktorý by si získal pozornosť Európanov, Američanov alebo sveta. No a ak potrebujeme nejakú motiváciu, ak e, teda chudoba a politická e, nestabilita nie sú dosť zlé na to, aby si získali našu humanitárnu a politickú pozornosť, tak potom otázka pašovania drog čo je pliago v Guinei Bissau a to má dopad aj na ľudí v Európe a v Amerike. To by mal byť dostatočným dôvodom na to, aby sme sa tam zapojili. Takže vyzývam EÚ, aby rozhodnejšie konala, pretože bez pochyby Africká únia, únia zofálnych krajín môžu niečo urobiť, ale rezolúcie nepostačujú. Musíme prejsť od slov k činom. Musíme byť efektívnejší, musíme pracovať e, spolu s inými štátmi. Je to naša morálna povinnosť a myslím, že Európska únia e, e, dobre pracuje na princípoch, ale pokiaľ ide o praktické kroky, tak e, naozaj nedostáva svojim e, slovám. Ďakujem. Predseda, e, pokračujeme v portugalčine, mene Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente dostáva slovo pani Gomeš, ktorá má dve pol minúty. Pán predseda, aj ja by som chcela vyjadriť svoju solidaritu s, ľuď, s ľudom Ginej Bisau. Vidíme, ako bojovali proti koloniálnemu útlaku, ale urobili sme chybu, keď sme stiahli našu pomoc a podporu, najmä tú misiu podpory, ktorú sme mali v Ginej Bisau v roku 2010. Vtedy bolo potrebné posilniť mandát tejto misie, ale pán minister Vamen, čo potrebujeme? Potrebujeme povedať vojakom, že sa musia vrátiť do kasární a že musia prenechať pole politikom, pretože inak nebude žiadna bezpečnosť ani istota pre občanov, nedodrží sa ústava a ne zmierni sa vplyv organizovaného zločinu na krajinu. EÚ musí implementovať, nielen hovoriť o rezolúcii 2048 Bezpečnostnej rady OSN, kde sú pomenovaní púčisti a kde sa žiada ich potrestanie. Musíme zabezpečiť, aby Carlos Gomes, ktorý odišiel z krajiny, a premiér Raymond Pereira konali primerane, je dôležité, aby Únia bola úplne jednoznačná vo svojich vzťahoch z ECOAS a musíme si pripomenúť, že všetky krajiny musia rešpektovať ľudské práva, demokraciu v mysle dohovoru z Kotonu. Je netolerant, netolerovateľné že ECOWAS presadzuje riešenia, ktoré by rehabilitovali tých, ktorí e, podnikli puč. To je úplne v rozpore s ústavou v krajine. Guinea Bissau je krajinom AKT a nemožno e, ju zo strany EÚ jednoducho e, odignorovať. Treba spolupracovať aj s ďalšími časťami tohto regiónu aj pod záštitou OSN, treba mať plán záchrany pre túto krajinu, ktorá je jedným z tých zlyhaných štátov, kde prírodné a ľudské zdroje sa plienia a ničia. Mali by sme žiadať návrat legitímneho premiéra a potrebujeme politiku, ktorá bude konzistentná, ktorá samozrejme bude chrániť ľudí pred bezprostrednou humanitárnou katastrofou a takisto e, priniesie akčný program e, na vlastne odboranie chudoby, na posilnenie riadnej vlády. Mali by sme si túto otázku aj v Európe položiť. E, čo sa týka napríklad drogova- obchodovania s drogami, problémy Ginej by sa, sú aj naše problémy. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz v mene zelených má slovo pán Rui Tavareš. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Bolo to iba pred mesiacom, keď tu bola pani Ešton a hovorili sme verejne o tom, že tu išlo otázku Repsolu, ktorá sa riešila v súvislosti s Argentínou a nehovorilo sa o Guinej Bissau. Dobre, prešiel mesiac, hovorím opätovne o Guinej Bissau a žiaľ, e, pani Ešton tu nie je a je to veľmi polutovania hodné. To znamená, že môžem potvrdiť to, čo povedal kolega Rangel, že zdá sa, ako keby pre zvyšok sveta táto krajina bola neviditeľná, ľudia nechcú, aby to bol zlyhaný štát, je nutné spraviť všetko preto, aby sa to neudialo, aby tento štát nezlyhal. A jednoducho je tu drogový obchod, ktorý ale vedie k tomu, že možno ten štát zlyhá. Ak chceme vyriešiť problémy toho štátu, je nutné konať. Prezident štátu je teraz v Portugalsku, snaží sa si zabezpečiť podporu a je dôležité, aby vojenské zložky odovzdali moc v štáte e, občanom. No a sú tu jasné rozhodnutia na medzinárodnej úrovni, kde sa hovorí o tom, čo je nutné vykonať. Ale jednoducho sú to iba slova, preto si položme otázku, ako by sme mohli spraviť viac, čo by sme mohli spraviť ešte. Dôležité je spolupracovať s ECOWASom a Dôležité je zastaviť tú politiku legitimizácie toho prevratu. Dôležité je, aby úradujúci prezident sa vrátil k moci. To znamená, že je tu rezolúcia OSN, ktorú nutné implementovať, je nutné udržiavať mier a spolupráce s občanmi Gvinej Bissau. Z hľadiska Európskej únie sa musíme zaobrať tou situáciou a musíme riešiť tie problémy, ktoré sme spôsobili tým, že sme odtiaľ stiali našu vlastnú misiu v minulosti a je dôležité zastaviť e, to, aby armáda mala čoraz väčšiu moc v krajine a dôležité, aby e, tá verbálna podpora sa stala skutočnou podporou občanov. Ďakujem pekne. A teraz v mene ECR má slovo pán Tanok na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda odkedy sa os- osamostatnila, teda sa nezávislosť Gvine Bissau, tak e, vlastne bol to štát, ktorý bol takmer neustále v konfliktu. Bojovali tu e, rozličné vojenské zložky, ale aj civilné orgány, boli tu vraždy a tak ďalej. Naša politická skupina odsudzuje to, čo vykonala e, armáda v posledných mesiacoch, ten prevrat, odsudzujeme to, čo vykonala chunta. Regionálna organizácia ECOVAS musí mať líderstvo v rámci reakcie na túto krízu. To znamená, že musí to byť opatrenia, ktoré sa týkajú udržiavania mieru, mierotvorná misia ECOVASu a je dôležité tu prísť s hrozbou ekonomických sankcií. Zdá sa, že teraz to vedie k určitému čiastkovému úspechu. Dôležité, aby chunta odovzdala moc, aby sa tu vytvorila dočasná vláda, aby tu boli slobodné a spravodlivé voľby v blízkej budúcnosti. Ak by sa to podarilo, bolo by to niečo pozitívne. Európska únia mala zabezpečiť to, aby, aby vláda si stanovila jasné priority. Nesmieme zabúdať na to, že demokratická Gvina Bisau je v záujme západu. Táto krajina je totiž e, veľko, veľkým, veľkotrestnou krajinou v rámci obchodovania s drogami, ktoré smerujú z Južnej Ameriky do Európy. Sú tu kriminálne zložky a medzinárodné spoločenstvo musí úzko sledovať situáciu, vyvíjať tlak, ekonomický tlak na Guineu Bissau, aby konala zodpovedne, aby už nebola zlyhaným štátom a aby sa nestala ešte niečím horším, tzv. narkoštátom. Preto je dôležitá spolupráca na úrovni OSN, Európska únia musí konať, spraviť všetko preto, aby e, občania e, mohli vykonávať svoje práva. Ja nadvážim na to, čo povedal pri predrečníci. Keďže tu nie je pani Ashton prítomná, žiaľ, prečo nemohol prísť Niku Esko, ktorý je riaditeľ pre Afriku, prečo ju nemohol zastúpiť v rámci tejto diskusie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tenok. To bol posledný rečník menej politických skupín a teraz postupujeme Ďalej sú tu individuálni rečníci a ako prvý vystúpi pán Fejo, ktorý má dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Diskusia, ktorá prebieha tu dnes po obede, súvisí s tým, čo sa udialo v apríli, kedy armáda prevzala moc a uväznila predsedu vlády, ako aj prezidenta a vytvorila Národnú radu, ktorá je nedemokratická a nelegitímna. Guinea Bissau je veľmi zrentelný štát, veľmi problematický štát. To znamená, že potrebuje našu podporu, ak chceme zabezpečiť, aby sa opätovne stala štátom legálnosti, legitímnosti, to znamená, že podporuje, potrebuje podporu zo strany medzinárodného spoločenstva, ale zdá sa, že medzinárodné spoločenstvo nepočúva. Zdá sa, že počúva iba ľuďom, ktorí e, vykonali ten prevrat. Musíme si uvedomiť, že nie je to nič nové v súvislosti s Ginou Bissau. Viacej rečníci to hovorili o tom, že tento štát je tak povediať neviditeľný a asi to nie je posledný krát, čo o tom hovoríme. Dôležité je to, aby bola viditeľnejšia v Európe, ale aj tu v Európskom parlamente. To znamená, že nesmie, nestačia iba pekné reči, dôležité je konať, dôležité je prísť rozhodnutiami, krokmi a veľmi dôležité je to, aby sa tieto rozhodnutia presadili a je nutné zabezpečiť to, aby ľudia si uvedomili, aká vážna je situácia v krajine nastal čas, aby sa skutočne konalo. Preto ja apelujem na vysokú predstaviteľku, ktorá žiaľ nie dnes prítomná medzi nami, aby sme hovorili čo, čo najjasnejšie o tom, čo je nevyhnutné vykonať zo strany Guinei Bissau, aby sa štát normalizoval. To znamená, že je dôležité, aby sa bojovalo proti obchodovaniu s drog- drogami v tejto krajine, ako aj v iných štátoch regiónu, a to je to, čo musíme povedať a pevne verím, že keď tu o tom hovoríme, tak sa to dostane ďalej a že sa podarí vytvoriť dobrú budúcnosť pre Gvineu Bissau. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Šťastný na 1,5 minúty. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. 12. apríla boli to také nie pozitívne správy z afrického eh, kontinentu. Musíme si uvedomiť, že koľko Guinea by sa už absolvovala eh, štátnych prevratov a teraz sa ukázalo, že krajina, celý kontinent sú menej stabilné, menej bezpečné, je tam tendencia k väčšej chudobe a vyššej miere násilnosti. Toto je začarovaný kruh, ktorý je nutné prelomiť a zvrátiť. Gvina Bissau potrebuje pomoc zvonka. ECOWAS, OSN, Africká únia a samozrejme aj Európska únia musia a mali by pomôcť. Stabilizácia krajiny musí byť našou prioritou. Právny štát, zlepšenie e, vzdelávania, sociálna kohézia, to zabezpečí rast a lepšiu hospodárskú situáciu. To je veľmi dôležitá cesta, ktorú musia všetci účastníci. Ak armáda v Gvinej Bissau skutočne myslí na svojich občanov, tak mala by zabezpečiť úlohu lídra. Ak nie, medzinárodné spoločenstvo musí vyvinúť dostatočný tlak na to, aby sa zabezpečili príslušné zmeny. Vyhlásenie pani Ešton z 23. apríla ostro odsúdilo tento prevrat a to je vlastne jeden z prvých krokov správnym smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šťastný. A našim ďalším rečníkom je pán Kačmárek na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a páni. Vojenský prevrat to je niečo veľmi negatívne pre štáty, kde občania žijú na hranice chudoby. V Guinej Bissau je situácia veľmi prekérna, keďže sa udiala ešte pred druhým kolom Eh, volieb, kde príslušný kandidát dostal 49% v prvom kole. Musíme si uvedomiť, z čoho žije vlastne tá krajina. Hlavná plodina, ktorá sa exportuje, sú kešu orechy. A úroda, teda zber úrody začal eh, v apríli zhruba vtedy, ako prebehol ten prevrat. Teraz sa dúfajú také nízke ceny za kešu orechy, že vlastne polnospodári sa rozhodli, že mnohí sa rozhodli, že nepredajú svoje výrobky, snažia sa ich vyviezť do Senegalu a táto úroda kešu orechov rozhoduje o budúcnosti a prežití mnohých tisíc e, rodín. Musíme si uvedomiť, že mnohé inštitúcie nefungujú. To siaha od bank až po stavebníctvo. Typické pre situáciu je aj to, že prechodná vláda je vytvorená z opozície a je tu teda predpoklad, že je tu dohoda medzi opozíciou a pučistami. Práve preto bude veľmi zložité opätovne obnoviť demokraciu. Ďakujem pekne, pán Kačmárk. A teraz posledný rečník v rámci rozpravy, jednej rozpravy pán Ferreira. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My sme absolútne proti tomu prevratu v inej Bissau to nie je žiadne rozumné riešenie a toto nemôžeme akceptovať. Jediné riešenie, ktoré je schodné, musí mať podporu v ústave a musia to podporovať občania. Občania musia rozhodnúť sami o svojej budúcnosti bez zasahovania zo za, za zahraničia. Toto je niečo, čo musíme zdôrazniť. To znamená, že musíme zdôrazniť to, že podporujeme rozvoj demokracie a podporujeme tie inštitúcie, ktoré fungovali v štáte pred demokraciou a je dôležité, aby sa zvolil nový prezident. To, čo musíme spraviť, je, že nesme dovoliť, aby tí, ktorí zorganizovali e, ten prevrat, aby nám prezentovali tú situáciu ako už hotovú, nemennú. Dôležité je, aby tie osoby, ktoré to spáchali, boli e, zadržané. To znamená, že každý, to zastrašuje e, ľudí, musí byť príslušne potrestaný. Musíme si uvedomiť, že sú tam rozličné záujmy, ktoré sú protiklade s záujmami občanov, takže musíme vyjadriť na solidaritu občanom Guinej Bissau a je dôležité prísť urgentnými opatreniami, ktoré zareagujú na to, čo potrebujú ľudia v Guinej Bissau. Situácia E, ľudí sa výrazne zhoršila, odkedy vypukol ten prevrat. Títo ľudia potrebujú našu podporu, potrebujú lieky, potrebujú potraviny, potrebujú rozličné typy pomoci. To znamená, že my musíme spoločne zabezpečiť to, aby situácia v krajine, ktorá bola aj tak dosť zložitá už pred prvátom, sa nezhoršila. Takže dôležité sú si uvedomiť, že programy Svetovej banky ako aj Medzinárodného fondu zlyhali, potom tu bol program Európskej únie, bolo tu ekonomické partnerstvo, ktoré rovnako zlyhalo. Takže sú tam skutočne celé komplexy problémov a je dôležité zabezpečiť to, aby ľudia mohli slobodne rozhodnúť o svojom osude. Ďakujem pekne a teraz pristúpime k spontánnej rozprave. Máme tu iba jedného kolegu, ktorý sa hlási. A je to, teda kolegyne, je to pani Bašesku. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Gvina Bisau. To je štát, ktorý je nestabilný už roky, je tam silná korupcia, násilnosti, obchodovanie s drogami. Teraz tam prebehol e, vojenský puč, ktorý narušil volebný proces, situácia sa ešte zhoršila a je dôležité to, aby sa násilnosti ukončili a aby tam bola dohoda, národná dohoda, ako výjsť z krízy. Dôležité je, aby sa moc odovzdala občanom, občianským zložkám. To znamená, že je dôležité zabezpečiť e, takýto mierový prevod moci a ja vítam rezolúciu OSN 2048, ktorá bola prijatá jednohlasne, potom zdôrazňujeme konštruktívnu úlohu, ktorú zohráva ECOWAS. Všetci odsúdili e, tento vojenský prevrat. A pevne verím, že sa tam pošlu e, ďalšie zložky v blízkej budúcnosti. Ďakujem pekne pani Pošesku. Dovolte, aby som teraz dal slovo opätovne pánovi Vamenovi, ktorý tu zastupuje podpredsedničku komisie a vysokú predstaviteľku EÚ. Vážený pán predseda, ďakujem pekne poslankyňam poslancom za ich cenné pripomienky a za vyjadrené obavy, ktoré sa týkajú situácií v Guinei Bissau. Predtým, ako zareagujem mene vysoké predstaviteľky, chcel by som spomenúť pár komentárov k tomu, kde sa nachádza dnes aj, aj vysoká predstaviteľka môže byť žiaľ iba na jednom mieste naraz a dnes je vysoká predstaviteľka v Bagdade, kde vedie rokovania s Iránom, kde ide o ich nukleárny program. Práve preto si myslím, že je iste pochopiteľné, že nemôže byť eh, prítomná. Čo sa týka pána Veskota, ktorý vedie generálne riaditeľstvo riaditeľstva pre Afriku, tak ten zase je Burkine Faso Mauretánii, preto žiaľ ani on nemôže byť dnes prítomný. Čo sa týka Gvinej BISA, vaše komentáre potvrdzujú, že v súvislosti s princípmi právneho štátu a rešpektovanie demokracie. Je dôležité, aby e, kroky, ktoré sa vykonajú v inej Bissau, sa zamerali na obnovenie ústavného poriadku. To znamená, že je dôležité prepustiť svoje voľne zadržiavané osoby a je dôležité ukončiť demokratický e, volebný proces. To, ako sa to má vykonať, zatiaľ nejasné. Sú tam obavy, že sa nepodarí vyriešiť E, otvorené otázky. vás ako regionálny hráč, regionálny hráč sa snaží e, pôsobiť ako sprostredkovateľ, aj keď situácia je samozrejme zložitá. Tu je dôležité spolupracovať s OSN, e, Africkou úniou, organizáciou portugalských hovoriacich krajín a ďalšími organizáciami. A takto je nutné riešiť otvorné otázky, kde reformu napríklad bezpeč... E, armády, boj proti kriminalite, obchodovaniu s, s drogami a tak ďalej. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Vamen. E, teraz je ukončená e, rozprava a teraz nasleduje oznámenia. Príslušné mm, polské orgány požiadali o zrušenie imunity e, pána Jaroslava Lesa.